privítať prezidenta Portugalska, pán Anika Kabakosi. Vítajte srdečne, pán prezident v Európskom parlamente. Dámy a páni, e, sme v mimoriadnej situácii, že dve osobnosti, ktoré e, sa výrazne zúčastnili, viesť Portugalsko do Európskej únie a v prvej dekáde členstva E, výrazne vplývali na integráciu krajiny do našej e, únie a dnes v iných funkciách, ako boli vtedy, e, sú u dnes. Paj Cavaco Silva bol vtedy premiérom a José Manuel Barroso bol štátnym tajomníkom, potom ministrom zahraničných vecí a potom bol nástupcom premiéra v Portugalsku, ale obaja títo muži boli eh, v zodpovední vo svojej krajine v tejto fáze integrácie a pre oboch je zrejme eh, potešením sa v rôznych eh, funkciách opäť stretnúť. Srdečne vás vítame, pán prezident Kavako Silva. Srdečne vás vítame, pán predseda komisie, dámy a páni. A pán Kavako Silva dostáva slovo. Nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, eh, vážené dámy a páni, poslankyne, poslanci. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a je pre mňa veľkou cťou, že sa môžem prihovoriť tomuto parlamentu. Mám veľký rešpekt voči Európskemu parlamentu a jeho úlohe, ktorú zohráva v rámci Európskej únie. Ako už som povedal v tejto inštitúcii v septembri roku 2007, poznám dobre kroky i príspevok Európskeho parlamentu eh, v rámci procesu eh, európskej integrácie. Nezabúdam na úprimnú no podporu, ktorú som dostal z tohto parlamentu, keď som bol premiérom počas mesiacov, kedy som viedol prvé eh, portugalské predsedníctvo rady v roku 1992 s, oh, s uspokojením vnímam vývoj parlamentu od e, Maastrichtskej zmluvy. E, Lisabonská zmluva skonsolidovala jeho úlohu ako kolegi- e, tvorcu legislatívy spolu s radou. Umožnil, tento proces umožnil, aby rozhodnutia Európskej únie mali legitimitu, väčšiu legitimitu. Rád by som sa podelil s vami teraz o niekoľko myšlienok v súvislosti so súčasnou situáciou, ktorej čelíme, keďže v európsky projekt v súčasnosti čelí kríze. V posledných desaťročiach Európska únia sa stala politickým modelom, originálnym politickým modelom pre rôzne časti sveta. Podarilo sa nám odstrániť hranice, zabezpečili sme slobodný pohyb osôb, e, završili sme jednotný európsky trh, vytvorili sme najväčší ekonomický blok v Európe, zaviedli sme spoločnú európsku menu a posilnili sme pocit komunity v rámci Európskej únie Žiaľ, nemôžeme e, celú in, nemôžeme brať za samozrejme všetky myšlienky a úspechy otcov zakladateľov. V súčasnosti krajiny Európskej únie sa nachádzajú v ťažkej situácii. Nezamestnanosť je dramatickou realitou. Toto sú dve hlavné výzvy, ktorým čelíme e, v súčasnosti a zatiaľ sme nenašli účinné odpovede na tieto problémy. Takže nemalo by byť prekvapením, že v súčasnej situácii sa e, prehlbuje medzera medzi e, tými, ktorí príjmajú rozhodnutia v Európe a tými, ktorí e, a občanmi európskymi. Presne pred 28 rokmi, 12. júna 1985, sa Portugalsko zaviazalo, e, že sa stane členom európskych spoločenstiev. E, skonsolidoval sa demokratický proces v Portugalsku a výrazne e, to prispelo k vývoju v mojej krajine. Odvtedy Portugalsko aktívne participovalo na konsolidácii a rozvoji európskeho projektu. Portugalsko prinieslo Európe svoju vlastnú históriu, historické dedičstvo, e, dialog, e, svoj jazyk, svoju kultúru, najmä naše spojenie s Afrikou, s Latinskou, Am, s Latinskou Amerikou, naše všetky kontakty s rôznymi e, časťami sveta. A zároveň sme Európskej únii pri niesli e, medzinárodné spoločenstvo krajín, v ktorých sa hovorí portugalským jazykom. To všetko bolo súčasťou nášho príspevku e, do Európskej únie, vrátanie našich hodnôt a našej práce. V súčasnosti Portugalsko trpí veľmi závažne hospodárskou krízou, ktorá má veľmi vážne sociálne dôsledky na život ľudí v našej krajine. V posledných rokoch sme Eh, zažívali mimoriadne náročné obdobie eh, v súvislosti s portugalskou ekonomikou a jej vývojom. Do polovice roku 2011 Portugalsko vynaložilo vážne úsilie na to, aby realizovalo eh, hospodárske, ekonomické, finančné programy, ktoré nám odporúčali medzinárodné inštitúcie. Naša roz, situácia v rozpočte sa veľmi zhoršila. Veci, ktoré sme neočakávali ešte pred niekoľkými rokmi. Už 10 e, kvartálov e, sme v recesii a nezamestnanosť v našej krajine dosiahla 17,7 Nezamestnanosť mladých ľudí dosiahla 42 e, Riziko chudoby v Portugalsku sa výrazne zvýšilo. Bolo nevyhnutné priniesť mnohé obete zo strany portugalských občanov, čo si vyžiadalo veľkú zodpovednosť, solidaritu a pomoc na riešenie e, dramatických situácií v posledných mesiacoch a krajinoch. Vážený pán predseda, dámy a páni, táto kríza ukazuje, do akej miery členské štáty Európskej únie a Európska únia sú navzájom závislé od, sebe, od seba. Je to logický výsledok e, stupňa integrácie, ktorú sme dosiahli. Nie je možné v súčasnosti oddeliť situáciu jedného členského štátu od situácie Európskej únie ako celku. Avšak v súčasnosti sme v Európskej únii e, a naša situácia nie je len... Nevyzerá tak, že by sme boli len nejakým voľným klubom trhov členských štátov. Musíme si uvedomiť, že počas posledných dvoch rokov Európska únia vynaložila maximálne úsilie na to, aby podporila e, tie členské štáty, ktoré sa nachádzajú v hospodárskych čas- ťažkostiach na ich ceste ku konsolidácii verejných financií a rozvoju politík. Európska centrálna banka e, tiež zasiahla e, a prislúbila ďalšie e, kroky na zlepšenie situácie. Tiež vynaložila úsilie na zastavenie špekulatívnych útokov, finančných útokov na Európsku úniu. Celá táto kríza e, však poukázala na viaceré slabé stránky Európskej únie. E, príliš pomale, pomalo sme reagovali na e, hospodárskú krízu. To bolo jedno z hlavných zlyhaní. Ďalšie zlyhanie bolo nedostatočné vytváranie pracovných miest a rastu. V roku 2012 eurozóna z hľadiska HDP e, sa znížila o 0,6 a predpovede sú také, že e, negatívny trend bude pokračovať i v tomto roku, v roku 2013. Pokiaľ ide o nezamestnanosť, tá e, neustále rastie počas posledných 5 rokov. 26 miliónov ľudí mm, o 5 miliónov viac e, mladých ľudí je bez práce. Európska únia už e, HDP EU sa znižuje už v šiestom kvartáli za sebou a existuje jasná divergencia, jasné rozdiely, pokiaľ ide o trendy v Európskej únii v porovnaní so Spojenými štátmi a Japonskom. Príliš dlho sme sa e, zameriavali na úsporné opatrenia Eh, a napravovanie nerovnováhách eh, v verejných rozpočtoch a eh, možno sme sa nevenovali dostatočne otázkam rastu a zamestnanosti. Vo viacerých členských štátoch naše spoločnosti, naše firmy čelia veľmi ťažkej hospodárskej situácii. To spôsobilo pokles dôvery a pokles investícií Portugalsko muselo prijať kroky na skorigovanie, zníženie e, e, deficitu rozpočtu a zníženie verejných investícií tiež malo sociálne dôsledky, e, ktoré boli nevyhnutné. I ďalšie krajiny, ktoré museli príjmať kroky na zníženie rozpočtových deficitov, prijali opatrenia, ktoré tiež viedli k recesii v Európskej únii. Táto situácia je vo veľkom kontrakste s politikmi, ktoré e, robia iné ekonomické bloky vo svete. E, myslím, že stojí za zmienku povedať, že Európska komisia aj tento parlament e, vyslali varovania. Varovania, že existuje podpora pracovať na hospodárskom raste a vytvárať pracovné miesta, avšak väčšia priorita e, bola e, stanovená pri e, znižovaní deficitov rozpočtu. V decembri 2011 predseda komisie, keď hovoril v tomto parlamente, povedal, a teraz budem citovať, nemôžeme vybudovať Európsku úniu len na základe disciplíny a sankcií. Potrebujeme tiež Európu rastu a pracovných miest. E, pri mnohých príležitostiach sme počuli ľudí v tomto parlamente zo všetkých politických skupín, vrátane vašej politickej skupiny, pán predseda, počuli sme poslancov, poslankyne, ktorí vyzývali na, po, e, na zmenu priorít, aby to neboli len úsporné opatrenia avšak medzi členskými štátmi došlo ku slepej uličke. E, viedlo to k tomu, že príliš veľa času sa premrhalo v snahe napraviť finančné a hospodárske problémy v niektorých krajinách, čo e, bolo na škodu rastu a zamestnanosti. Pre tie krajiny, ktoré e, realizovali úsporné programy na znižovanie deficitu rozpočtu. Tu boli možné opatrenia, bolo možné prijať opatrenia už skôr. Čiže možno nemalo byť, nemal byť až tak veľký dôraz na znižovanie deficitov. Členské štáty Európskej únie sú ekonomicky finančne e, závislé od seba a potrebujeme posilniť koordináciu ekonomických politík. Naša krajina nemôže pracovať sama na vyriešení svojich problémov. Avšak na druhej strane, na európskej úrovni nie sme dostatočne schopní a vybavení efektívne eh, riadiť hospodárske a finančné politiky. Takže nachádzame sa v období transformácie. Nástroje z minulosti už nie sú postačujúce, nie sú pre nás dostatočné na to, aby sme vyriešili súčasné problémy ani aby sme sa pripravili pre budúcnosť. Musíme sa skutočne vydať e, cestou e, monetárnej únie vo všetkých zmyslov z hľadiska bankovníctva, rozpočtu, e, hospodárskych politík. Toto by mal byť centrálny prvok stratégie Európskej únie. Došlo už k viacerým zásadným príspevkom v tom, ako dosiahnuť väčšiu mieru európskej integrácie. Napríklad koncepčný návrh Eh, predložený zo strany Európskej komisie. Tu Európsky parlament tiež zohráva centrálnu úlohu. Som presvedčený o tom, že eh, naplníte svoje zodpovednosti, ako i očakávania občanov. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, eh, vážené dámy a páni, úspech Európy je dôležitý pre Portugalsko, ale úspech Portugalska je tiež významný z hľadiska úspechu Európy. Portugalsko môže rátať s podporou európskych inštitúcií a partnerských krajín. V prvom rade v presadzovaní hospodárskeho rastu a tvorbe pracovných miest. A existujú viaceré kľúčové oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť tento cieľ. Po prvé, musíme zlepšiť podmienky Eh, financovania v ekonomike, najmä zabezpečiť financie pre malé a stredné podniky, eh, pričom zohrávajú úlohu, významnú úlohu Európska investičná banka a štrukturálne fondy. Zároveň potrebujeme reakciu zo strany Európskej centrálnej banky, aby sme mohli dosiahnuť uspokojivé fungovanie eh, slobodného trhu v eurozóne. Funkčná banková únia je tiež zásadná z hľadiska e, trhu s úvermi a zabranenia e, šírenia suvereného dlhu v bankovom systéme. Tým je možné zabezpečiť, aby ekonomiky mohli byť financované vyváženým a konkurenčným spôsobom. Zároveň je treba vyhnúť sa nadmerným zaťaženiam z úverov na, e, v niektorých členských štátoch, ako je Portugalsko. Táto úverová kríza a nadmerné náklady pre portugalské spoločnosti je na úrovni, ktorá je oveľa vyššia, ako je tomu v, u európskych praj, e, partnerov v iných členských štátoch. To poškodzuje hospodárskú súťaž a zároveň má negatívny vplyv na investičné rozhodnutia a vytvára pocit nespravodlivosti. Tiež je veľmi dôležité pre spoločnosti, ktoré sú predmetom programov e, reštrukturalizácie, aby mohli využiť európske fondy, e, štrukturálne fondy na zlepšenie svojej konkurencie schopnosti na globálnych trhoch a aby mohli e, zabezpečiť udržateľnosť verejného trhu. Napríklad mali, malo byť, byť im umožnené, aby dočasne mohli uh, využiť špecifický režim, ktorý im umožní e, daňové e, stimuly e, pre isté investičné rozhodnutia. Teraz by som chcel povedať pár slov k viacročnému finančnému plánu. Nie len chápem, ale i zdieľam frustráciu mnohých poslancov, pokiaľ ide o nedostatočné konanie Európskej rady som skutočne za to, aby e, došlo k e, pokroku v rokovaniach s radou, pretože pre Portugalsko, aby mohlo byť, aby mohlo znovu získať prístup na trhy, aby mohlo získať vonkajšie financovanie, potrebujeme získať dôveru a tým e, prilákať investície do Portugalska. Prvé kroky boli už úspešne prijaté. 5 a 10 ročné Dlhopisy už boli vydané na začiatku tohto roku, ale potrebujeme podporu zo strany EU inštitúcií a našich partnerov. To bude nevyhnutné. Rozšírenie splatnosti portugalských dlhopisov je pozitívny krok a to zároveň umožní, aby Portugalsko malo nárok na intervenciu Európskej centrálnej banky na trhu so sekundárnymi dlhopismi. Šéfovia vlád a prezidenti e, eurozóny podpísali záväzok v júli 2011 v deklarácii, ktorá bola, v ktorej citujem, rozhodli sme pokračovať v poskytovaní podpory krajinám, ktoré sú predmetom programov, pokiaľ nezískajú prístup na trhy, e, pokiaľ tieto programy úspešne naplnia. Vyjasnenie tejto formy záväzku eh, by prispelo k umožneniu nášho prístupu na trhy. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážené poslankyne a poslanci. Európska kultúrna identita bola vybudovaná už pred mnohými rokmi sdielanými ideálmi a spoločnými hodnotami. Čo nás odlišovalo, bolo, že sme civilizáciou, ktorá obhajovala demokraciu a mier. Ľudia chceli prichádzať do Európy. A nie len z ekonomických dôvodov, Európa je vnímaná ako miesto ľudskej dôstojnosti a priestor, v ktorom panuje sloboda a spravodlivosť. A po druhej svetovej vojne, ktorá spôsobila obrovskú deštrukciu na tomto kontinente a spôsobila smrť miliónoch ľudí, až po takejto katastrofe bolo možné vytvoriť hĺbšiu úniu medzi členskými štátmi a národmi. Ak by sme nemali takúto úniu, čelili by sme rizikám nových konfliktov a tragédií, ktoré, mohli vznik, ktoré, ku ktorým mohlo dôjsť. Európska únia je mierovým projektom, ako nedávno uznal i Nobelov výbor. Otcovia zakladatelia mali cieľ. Cieľom bol projekt e, mieru, stability a blahobytu. A prekonali sme odvtedy dlhú cestu, počas 10 ročí. Vytvorili sme spoločný trh, ktorý v súčasnosti ide smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii a ide i smerom k politickej únii. My Európa sme v súčasnosti kolektívnou komunitou pre mladých ľudí, ktorí môžu prechádzať z jednej krajiny do druhej bez hraníc. V Európe máme novú generáciu, ktorá už bola narodená v tomto svete, ktorá vyrastala v tomto svete, ktorá nepozná žiadnu inú realitu. V mene mieru musíme znásobiť naše úsilie na budovanie slobodnej Európe, silne, silnej vďaka súdržnosti a solidarite. Sme Európania z historických dôvodov. No, je našou slobodnou voľbou vytvoriť eh, úniu a sme hrdí na to, že sa nám ju podarilo vytvoriť. Nebolo jednoduché dostať sa tam, kde sme dnes. A bol by zásadný krok späť pre Európu, ak by sme opustili ducha únie, ktorý e, bol v jej ideáloch a ktorý ukazuje smerom k solidarite. Ak by sme nevyužili zodpovednosť, ktorú máme a nedosia, nepokračovali v budovaní tohto diela e, smerom k politickému subjekty, ktorý bude mať významné miesto vo svete. Solidarita je zásadná z hľadiska Európskej únie, no v prvom rade je to základný princíp pri obhajobe našich spoločných záujmov. My sme únia v dobrých časoch i zlých časoch. A európska kríza má ekonomický finančný rozmer, zároveň však vnímame i krízu demokratickej legitimity. Sú ľudia v Európe, ktorí e, sú sklamaní e, zo svojich lídrov a existujú varovné signály, že projekt tejto únie už nie je tak vzrušujúci, nie je tak príťažlivý a nenachádza také nadšenie, ako tomu bolo v minulosti. Kríza viedla k, k ďalšiemu e, posilňovaniu národných záujmov, vlastných národných záujmov. Veci, o ktorých sme si mysleli, že už e, sú preč. E, Eh, keď sme vytvárali priestor slobody a spravodlivosti vo svete. V súčasnej situácii, kde je 26 miliónov nezamestnaných, čelíme kríze, ktorá si vyžaduje v skutku eh, európske riešenia. Nebudú to len ekonomické alebo finančné riešenia. V prvom rade potrebujeme sociálnu, kultúrnu eh, reakciu. To bude jediný spôsob, ako vyriešiť krízu dôvery a posilniť demokratickú legitimitu európskych rozhodovateľov. V roku 2013 je rokom európskych e, občanov, občianstva v roku 2014 budú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré budú určite predstavovať istý test mobilizácie občanov. Znovu získanie dôvery e, európskych občanov Ehm, na to, aby sme si ju získali, musíme ísť nad rámec deklarácií a slov. Ak chceme, aby občania e- Európskej únie nám verili, aby dôverovali inštitúciám EÚ, na to potrebujeme urgentne prijať odvážne rozhodnutia, ktoré ukážu, že máme skutočný záujem, že e, hodnoty a záujmy sú v prvom rade. Nemáme, nemôžeme si dovoliť strácať čas. Už teraz v roku 2013 Potrebujeme takmer 6, e, 6 miliónom mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní, dať im istú nádej. Tým, že máme rok európskeho občianstva, môžeme využiť tento rok a prijať rozhodnutia v záujme hospodárskeho rastu a boja proti nezamestnanosti. Len týmto spôsobom sa nám podarí získať si znovu dôveru občanov v projekte Spojenej Európy. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, Vážené dámy a páni, ako e, Šumanová deklarácia uvádza, Európa nevznikne naraz, alebo podľa jedn, len jedného plánu. Bude vybudovaná konkrétnymi krokmi, ktoré najprv vytvaria, ktoré e, vytvoria solidaritu. Ja by som to možno nedokázal lepšie sformulovať, pokiaľ ide o popísanie víziev, ktorým čelíme. V mene skutočnej solidarity Teraz nastal čas ukázať konkrétne kroky občanom, aby Európa sa mohla stať priestorom nádeje, ku ktorému sme všetci vyzvaní, aby sme ho budovali. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Herr Ďakujem veľmi pekne. Pán prezident, za vaše slova, dámy a páni. Môžem sa, myslím, v mene vás všetkých ešte raz poďakovať u pána prezidenta.